2020, ktorý je posledným z viacročného finančného rámca. Je to zvláštny kontext, pretože sa blíži 26. maj. My budeme končiť a to na sklade povinnosti. Definovať európsky rozpočet nie je len otázka čísel. Načetnúť rozpočet ktorý bude odrážať naše politické priority, má zásadný význam. Chceme podporiť investície s ohľadom na inkluzívny rast, pretože áno, taký rast je možné, aj keď populisti, nacionalisti hovoria, že to možné nie je a vychádzajú z klamstiev a hlásajú lži. Zo všetkého by som najradšej poďakovala spravodajkyne pani Holma, Holmajer, eh, spravodajkyňa, ktorá má spravodajkyňa, ktorá ma neposlúcha, pretože eh, predla, eh, predložila veľmi kvalitné návrhy, pretože umožnili kompromisnú prácu. Takže Monika, ďakujem. A nám všetkým vyjednávačom umožnila E, spísať konštruktívnu správu pre udržateľnú budúcnosť. Priority našej frakcie sú nasledujúce. Prvou prioritou je samozrejme posilniť sociálnu dimenziu rozpočtu, a to veľmi opatrným spôsobom. Iniciatíva zamestnanosti mladých je programom, ktorý sa osvedčil a pomáha tisíckam mladých zorientovať sa na trhu práce. Takisto príprava efektívnej implementácie Európskej základne sociálnych práv. To už je v rozpočte na rok 2020, čo pokiaľ ide o politiku inklúzie a diskriminácie, to je takisto prioritou, rovnako ako aj valorizácie v oblasti kultúrnych politik voči mladým ľuďom, občianstvo, ako je napríklad Kreatívna Európa a Erasmus. Ide takisto aj o dodržiavanie záväzkov e, v boji proti klimatickým zmenám, e, k čomu sme sa zaviazali prijatím Parížskej dohody. No a, azda zda ešte dôraz na vymedzenie migračnej politiky, ktorá bude zameraná na pôvod migračných tokov, ako aj na e, rozvoj v krajinách pôvodu a takisto aj na integráciu utečencov na území Európskej únie s ohľadom na bezpečnosť. Ďalšou prioritou je posilnenie reakčnej schopnosti E, tohto rozpočtu na zmeny, s ktorými sú Európania konfrontovaní. E, rast a konkurencieschopnosť a boj proti stagnácii, tak ako povedal náš komisár, na to, aby sme posvetili dlhodobý zelený e, rast inkluzívnej spoločnosti. Takisto ide o to, aby, aby sme vedeli anticipovať platobným krízam a neskrývam, že nedávne informácie, ktoré sa týkajú Brexitu, tiež vyvolávajú veľké obavy. Štvrtou prioritou je využitia všetkých možností nástroja flexibility, ktoré ponúka viacročný finančný rámec a finančné nariadenie, tak aby sme mali solidný a ambiciózny rozpočet. Je na čase, aby rada na seba e, prebrala zodpovednosť zodpovednosť za to, že budú proeurópsky nielen v slovách, ale aj v činoch. Pretože to je to nevyhnutné, vážený pán komisár, vážení kolegovia, návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý dnes predkladáme, nie je len zodpovedný, ale je naozajstným mostom k viacročnému finančnému rámcu. Na vás, na nás, ako aj na rade, je to, akým spôsobom to budú skonkretizované. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár, vážení kolegovia. Toto je a zda môj posledný rozpočet. Isté je, že toto je posledný rozpočet, ktorý má zodpovednosť, ktorý tento parlament potrebuje. Takisto je to aj posledný rok viacročného finančného rámca a vrátanie Brexitu. Mohli by sme síce polaviť v našom úsilí, ale nepolavíme. A ja by som sa chcel poďakovať spravodajkyni pani Monike Holmajer a povedať, že určite podporíme pokyny, ktoré navrhuje pre rozpočet na rok 2020 E, bez výhrad vítame možnosť mať k dispozícii potrebné nástroje na stimulovanie strategických investícií, predovšetkým v digitálnej oblasti umelej inteligencie, v prospech hospodárskeho rastu v Európe, ako aj vytvorenie kvalitných pracovných miest. Podporujeme žiadosť na podporu dodatočných finančných prostriedkov na program COSME, ktorý prispieva eh, k úspechu startupov a k rozvoju malých a stredných podnikov. Rozhodne podporujeme aj posilnenie prostriedkov a navýšenie prostriedkov na eh, programy Erasmus a Európsky zbor Solidarity. Sotva bol vytvorený, už využil eh, 93 tisíc kandidatúr zo strany európskych mladých ľudí. Takže gratulujeme k tejto myšlienke. Pani Holmajer hovorí, že takisto bude potrebné od roku 2020 mať prostriedky na platby, aby sme sa vyhli platobnej krízi, ktorú sme mali v rokoch 2014 a 2015. A ja som si túto dobu zažil a mám na to nepríjemné spomienky. Na toto je práve rada obzvlášť eh, tvrdá. Napriek tomu, že podnikom a inštitúciám spôsobili toto meškanie pladeb veľké problémy. Musíme takisto navýšiť eh, prostriedky na kontrolu vnútorných hraníc a takým spôsobom bojovať proti prevádzačstvu v Stredomorí, ako aj získavanie informácií o osobách, ktoré potrebujú našu ochranu a ktorým musíme udeliť azyl. Podporujeme rozpočtové úsilie, ktoré musíme venovať na posilnenie našej bezpečnosti. Čo sa týka vnútra, musíme umožniť mnohým agentúram, ktorí sme vytvorili, a umožniť im, aby fungovali efektívne a dodržiavali práva občanov. Samozrejme na zahraničnej úrovni boli podniknuté kroky na to, aby sme mali koordinovaný postup v oblasti obrany. Také tri výhrady a obavy na záver. Výskum a inovácie. Všetci sme hovorili, že toto je základ hospodárskej budúcnosti našej spoločnosti. My síce to hovoríme, ale nič nerobíme. Dnes je Európa e, za Čínou, Japonskom a Amerikou, pokiaľ ide o podiel a HDP venované výskumom a vývoju. A tomu ja nerozumiem. Ja nechápem postoj rady, ktorá odmieta implementovať článok 15 o finančnom riadení a tým pádom nedala k dispozícii prostriedky v horizonte 2020 a kvôli tomu sa nemôžu implementovať niektoré projekty. Tento prístup je nepriateľný a musí sa zmeniť. Musíme takisto posilniť aj boj proti klimatickým zmenám. Ľudia toto žiadajú v uliciach. Takisto aj tvrdíme v našich slovách a publikáciách a napriek tomu v roku 2014 až, v roku, až do roku 2020 sme na boj proti klimatickým zmenám a na prospech životného prostredia nevenovali 20 celkových rozpočtov, na ktorých sme sa dohodli. A to je nepriateľné a musí sa to zmeniť. Nuž a v neposlednom rade by som chcel povedať, že je potrebné podporiť aj UNRU, orgán OSN, ktorý je zodpovedný za pomocne miliónom palestínskych e, utečencov. Donald Trump e, stiahol e, pomoc USA UNRE. A my nesmieme byť rovnako zlí ako pán Trump. Ďakujem veľmi pekne, pán Sole. Ďakujem pekne pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyňa a kolegovia. Ja chcem poďakovať spravodajcom za túto správu, spravodajkyni za túto správu k usmerneniam pre rok, e, rozpočet roku 2020. Posledný v tomto rámcovom rozpočte a v mnohých aspektoch dá sa povedať, že ide o dobrý, e, dobrý základ pre nadchádzajúce rokovania. Spravodajkyňa má napríklad pravdu v tom, keď vyjadruje ľútosť nad tým, že Európska únia neplní svoje klimatické záväzky a že nie sme dokonca ani v pozícii, aby sme dosiahli ten skromný 20-percentný cieľ. A dnes do obeda sme tu mali v prítomnosti mladého klimatického aktivistu v rozpravu, kde sme hovorili o potrebe konania a e, títo mladí ľudia nám e, pripomenuli, že je potrebné um, podporovať tieto klimatické ciele aj obnoviteľnými zdrojmi v ekonomike, ale my uh, nerobíme dosť ani z hľadiska zmierňovania uh, dopadov krízy, ani z hľadiska ochrany biodiverzity a čas plynie. A preto potrebujeme rozpočet, ktorý bude čistejší, aby potrebujeme rozpočet, v ktorom klíma bude mať uh, príjm a kde budeme podporovať opatrenia v zmysle Parížskej dohody. Tiež správa volá po sociálnej súdržnosti v rozpočte. Bez tejto sociálnej súdržnosti Európa by nebola Európou a v iniciatívach na podporu um, zamestnanosti mladých a v iných um, opatreniach uh, vidíme práve pridanú hodnotu Európskej únie. A tiež um, je dôležité, že správa hovorí o podpore inovácií, transformácie technológií a digitalizácii, ale tiež e, trvá na tom, že je potrebné financovať obranu z rozpočtu Európskej únie. Mnohí vnímajú, a, mnohí vnímajú rozpočet na obranu ako nedostatočný a hovorí sa o fragmentácii, duplicite a e, zbytočných kapacitách a celkovo toto je jedna z priorít rozpočtu a v rámci príslušných konaní si aj členovia výboru EKON, aj komisár Oettinger, vy ste spomenuli, čo sa dialo s článkom 15.3 rozpočtového nariadenia. My by sme chceli tentokrát povedať, že sa nenecháme znova zmiasť. Ďakujem veľmi pekne, pán Sole, máte modrú kartu. Eh, od pána Etriča. Chcete ho akceptovať? Áno, pán Etrič, prosím. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zobrali túto otázku. Ja som veľmi zvedavý na tú odpoveď, pretože som si Eh, od vás vypočuli o tom, aký je to veľký ambiciozný rozpočet, ktorý neustále rastie. Myslíte si, že nastane časť, eh, kde európsky rozpočet eh, sa bude zmenšovať alebo ostane rovnaký, ale hm, myslíte si ako pán Kreosot, ako v skeči Monty Pythonu, ktorý neustále jedol a jedol, rovnako aj rozpočet bude príjmať také peniaze daňových poplatníkov, až nakoniec vybuchne. Myslíte si, že ten rozpočet musí rásť? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. To by samozrejme mohlo spustiť veľmi dlhú diskusiu a e, museli by sme zájsť do detailov nadchádzajúceho viadržného finančného rámcu. Samozrejme, rozpočty nemôžu rásť neobmedzenie, pretože zdroje sú obmedzené. Avšak rozpočet má príjmovú a výdavkovú stránku. A musíme samozrejme prihľadať aj na príjmovú stránku rozpočtu, ktorý nám potom, ktorá nám potom umožní postupne navyšovať, aj keď nie e, obrovským spôsobom, e, navyšovať ten rozpočet, e, pretože veríme v silnejšiu Európsku úniu, na rozdiel od vás, a preto si myslím, že potrebujem viac zdrojov a väčší rozpočet. Ďakujem veľmi pekne, pani Nýriada. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať komisárovi za to, že aspoň má dobré mravie a počúva, čo hovoríme. Pretože je možné, že pokiaľ nás nebudete počúvať, tak potom nebudeme počúvať ani my vás na výbore pretože je to neúctivé aj voči ostatným poslancom. Som veľmi rada, že správa pani poslankyne Holmajer bola veľmi dobrá a že akceptovala aj moje pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú financovania programu PIS a Interreg. Myslím si, že táto podpora bude aj naďalej pokračovať, pretože vďaka Brexitu čelíme mnohým výzvam. Musím povedať, že tu nie je veľa pre klimatické zmeny. Je tu pomerne veľká časť určená pre obranu eh, a zbrojenie, avšak akákoľvek suma určená na takéto účely nie, nie je dostatočne malá pretože naši farmári čilia eh, problémom, naši rybári sa musia vyrovnávať eh, s problémami. Avšak tých záložných plánoch, ktoré komisár predstavil, nebolo nič e, významné. V podstate to je ako keby sme mali e, lietadlo, ale nemali sme padáky. No a s týmto vlastne súhlasili aj e, obyvateľia Veľkej Británie. Takže neviem, aké sú vlastne tie praktické riešenia, ktoré pripravil výbor pre rozpočet. Akým spôsobom sa vysporiadame s týmito výzvami po eh, Brexite, pretože sa eh, blížime eh, k tomu bodu, kedy sa rozhodne, možno sa rozhodnú Angličania, že nebudú platiť nič tomu, k tomu, k čomu sa zaviazali. Avšak samozrejme, ďakujem vám veľmi pekne, že nás počúvate. Ďakujem. Pán Etheridge, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem. E, ja nemám s tým e, e, problém, že pán komisár telefonuje, možno si organizuje stávku o tom, ako tieto veci dopadnú. Toto je naozaj veľmi ambiciózny rozpočet, respektíve jeho návrh. Je tam, sú tam navýšenie výdavkov. Erasmus dostáva oveľa viacej príspevkov, viac prostriedkov na mobilitu a administratívne a samozrejme výdavky na armádu E, samozrejme, to je to, čo nám v Spojenom kráľstve hovorili, že to je iba nebezpečná fantázia, že to sa nikdy nezrealizuje. Ale v odseku 28 je niečo, čo je veľmi dôležité. Spojené kráľovstvo e, bude platiť svoj podiel v týchto schémach. Áno, v súčasnosti nikto nevie, čo sa vlastne stane. Máme e, Teresa May rozhadzuje peniaze ako konfety, lebo ne vlastne nevie, e, čo e, robí. Ostatní chcú byť e, priatelia s vami. Možno teda hádate správne. Na druhej strane panuje chaos. Ktokoľvek kto si zapne priamy prenos z parlamentu, a e, vie, že v, v, e, v Spojenom kráľovstve je úplný chaos a je dosť možné, že tieto klasické strany e, sa jednoducho rozpadnú a skončia v troskách a potom vystúpia tí, ktorí vlastne počúvajú, čo vlastne britskí občania hovoria a ktorí odmietnú planiť miliardy a miliardy libier ako gesto na rozlúčku. Ja samozrejme e, chápem, e, na čo sa spoliehate a prečo Vy vynakladáte toľko z tých predpokladaných e, britských prostriedkov, avšak rovnako ako každý iný stavkár, ničím si nemusíte byť istý, pretože je celkom možné, že Británia povie, že nič nezaplatíme. Ďakujem, pán Olbricht. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán komisár, pán predsedajúca. Keď hovoríme o rozpočte na rok 2020, tak hovoríme o rozpočte, ktorý je veľmi komplikovaný a náročný. O to viac musíme poďakovať e, pani Holmajer za jej úlohu, na ktorú sa podujala. Je to posledný rozpočet obdobia 2014 až 2020 a to znamená, e, že väčší príliv faktúr za projekty, ktoré boli realizované v ostatných rokoch. Musíme si uvedomiť, že rok 2020 bude rokom zväč- zvýšených výdavkov za projekty, ktoré už boli započaté. Nuž a zároveň je to posledný rok finančných výhľadov, e, ktorý naviac naráža na neistú situáciu e, s Brexitom ako hovorili už predrečníci, panuje tu chaos. Samozrejme, tento rozpočet musí byť naplánovaný tak, aby mohol reagovať na nepredvydateľné situácie a na nepredpokladané situácie. Je možné, že táto rozpočet bude môcť byť zmenený. No a za tretie je to rozpočet, ktorý je pripravovaný zároveň s ohľadom na nové finančné výhľady. A je zaujímavé, že tento rozpočet už v roku 2020 prináša určité prvky, na ktorých pracujeme a ktoré sa budú týkať obdobia po roku 2020. Takýmto spôsobom nám spravodajkňa ukazuje, že sú tu určité prvky bez, bez toho, ktoré musí byť urobené bez toho, aby sme čakali na 1. január 2021. No a o tom hovoríme, že musíme posilniť projekty, no a samozrejme kroky, ktoré sa týkajú pro e, prorozvojových krokov, ako je napríklad uh, Horizon 2020 a Erasmus. Hm v našej novej perspektíve hovoríme, že eh, Erasmus musíme navýšiť až trikrát. Ale hm, ak to tak chceme, musíme sa na to vydať už v roku 2020. A takisto sa vydávame aj smerom spoločnej obrany. Program, ktorý sa pripravuje eh, na nadchádzajúci fond obrany. Takže rok 2020 kedy sa pripravujú už nové finančné výhľady a nie rokom, kedy finančné výhľady končia. Keď hovoríme o inováciách, moderných riešeniach, klimatických otázkach, tak platí to isté. Rok 2021 je neistá eh, a nepevná situácia, predovšetkým čo sa Brexitu týka. Na druhej strane je to obdobie zvýšených výdajov a takisto aj budovania určitým, určitého mostu medzi rokmi 2020 a 2021. A v tomto prípade je tento rozpočet naozaj neobvykle veľkou výzvou a bude mať vplyv na to, ako budeme spracovávať nasledujúce finančné výhľady. Ďakujem pani Toma. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať Monike Holmajer za to, že veľmi dobre počúvala, dosiahla potrebné kompromisy a e, tento rozpočet roku 2020 je poslednou e, etapou viacročného finančného rámca 14 až 20 a ešte raz e, sa parlament bude s odhodlaním a presvedčením angažovať za to, aby presedil svoje priority. Vážený pán Etheridge, a už asi odišiel, aká väčšiná škoda. Na rozdiel od toho, čo ste vytvrdili, rozpočet Európskej únie e sa neustále navyšuje od, roku, od 90. rokov. Pán komisár, obraciam sa aj na vás, pretože naozaj by som sa rada mýlila, naozaj by som rada chcela dúfať, že táto železná ruka medzi parlamentom a radou sa konečne stráti. Chcela by som, aby komisia sa nestávala systematicky do tej medzigovernementálnej, medzivládnej eh, logiky, ja eh, by som chcela byť presvedčená, že parlament sa bude eh, angažovať, aby zahlasoval za tento rozpočet, len ak tam sa navýšia prostriedky na boj proti klimatickým zmenám eh, v tomto viacročnom finančnom rámci 2014 až 2020. Rada by som vás chcela ubezpečiť, že tam v tom rozpočte na 2020 budú aj prostriedky na zvládanie mm, teda žiadosti o azyl migrantov, a aby sme mm, mohli realizovať našu imigračnú politiku. Naozaj som znepokojená, znepokojená, e, bojím sa o, projekt, o európsky projekt a naozaj by som chcela, aby tie nové výzvy e, mali k dispozícii nové prostriedky, aby parlament neakceptoval, že nové priority sa budú financovať na úkor politik solidarity. Naozaj by som chcela, aby Brexit neslúžil ešte raz ako zámienka na znižovanie rozpočtu únie. Chcela by som vás veľmi presvedčiť, eh, že eh, rozpočtový proces eh, sa zadrháva, že treba zabezpečiť aj rovnosť medzi mužami, žen, mužmi a ženami. A na záver by som chcela pani Holmajer zapalať vera odvahy, aby bol takýto rozpočet zodpovedajúci ambíciám, ktoré máme a len Eh, keď sa do toho plnou verou pustíme, dokážeme to dosiahnuť. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Tarant. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja mám samozrejme eh, svoje vystúpenie pripravené písomne. Eh, hovorím tam, že táto správa hovorí o mnohých dôležitých prioritách, podpora mladých, klimatické výdavky, silné silný dôraz na obranu a v touto vetou som, touto vetou som vyčerpal to, čo som povede, eh, po, eh, pôsobne, eh, pôvodne chcel povedať. A na rozdiel od zelených musím povedať, že ma netrápia výdavky na obranu, pretože dobrá obrana práve môže pomôcť v určitom čase. Ale dovolil by som, pán predsedajúci, teraz hovoriť na miesto z papiera, zo svojho srdca, možno to ani nebude až tak veľmi o rozpočte. Chcel by som Eh, povedať, eh, na rozdiel od pani Niriady a pána Estridža, ktorí tvrdia, že komisár nepočúva. Musím povedať, že pán Oettinger dostal informácie, alebo dostával informácie o Brexite eh, do ľavého ucha a počúval nás svojim právým uchom. Takže vážený pán Etrič, neviem, kde ste, nevidím vás. Či počúvate? Aha, tak asi nie. Takže Naučte sa multitaskovať, ináč sa nikdy nestanete komisárom, je môj odkaz vám. A teraz sa vrátim k svojmu, svojej skúsenosti s rozpočtom. Pre mňa je veľkou cťou e, byť vo výbore e, pre rozpočet s pánom Olbrichtom Fernandezom, našou spravodajkyňou, skolospravodajkyňou, pani Holmajer, pani, pani Gardia Zabala, mnohými ďalšími. Dokonca aj pán Kölmel je dobrý ekonóm, ale nikdy sa nám nepodarilo urobiť e, toľko, čo sme chceli pre klimatickú politiku a moje záverečné vystúpenie k tomuto. V Estonsku tento piatok bude demonstrácia žiakov a študentov za klimatické zmeny a môj syn, môj syn tam bude, bude tam, budú tam moji priatelia a e, jeden z nich, klimatológ, poskytuje svoju podporu. A kde si myslíte, že budem ja? Budem s nimi. A preto, keď tam pôjdem, chcel by som predložiť pozmeňovací návrh ALDE, ktorý e, sprepája budúce obchodné dohody s Parížskou dohodou, čo je výborné, to sa nám podarilo, gratulujeme Alde. Ale teraz e, ukončím svoje vystúpenie, viem, pán predsedajúci, e, máme skols. ja teda uzavriem, ako povedal pán Depre, môže to ide posledné vystúpenie o rozpočte. V mojom prípade to asi tiež tak bude, lebo časy sú e, hrozivé, ale v čase týchto klimatických zmien ja dúfam, že sa neroztopím ako, um, ako ľadovec e, v oblasti Arktidy, ako si myslia možno rôzni nepriaz- nepriatelia Európy. A teraz, ďakujem veľmi pekne, teraz e, ďalší ročník. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, rozpočet na rok 2020 je komplikovaný a náročný, pretože tu bude výzva spôsobená Brexitom, ale mali by sme sa sústredovať na to, ako tento rozpočet pomôže mladým, pomôže ženám. Mali by sme e, prioritne financovať inovácie, výskum, teda veci, ktoré môžu na napomôcť rastu. Mali by sme tvoriť pracovné miesta pre mladých, pretože mladí sú znova na fronte, boju proti klimatickým zmenám a ja vítam ich e, prejav a demonstráciu za klímu, pretože vysielajú jasný signál. Mali by sme im pomôcť prostredníctvom programu Horizon 2020, mali by sme pomôcť výskumným inštitúciám, univerzitám, v tom, aby mladí sa mohli učiť a mali by sme dať o mnoho viac prostriedkov na problematiku zamestnanosti mladých. A všetky politiky Európskej únie by mali prierezovo pomáhať najmä ženám. A chcel by som pripomenúť, pán komisár Oettinger, že potrebujeme um, zabezpečovať, aby európske politiky zahrňali rodový mainstreaming. To je absolútne nevyhnutné na to, aby sme dosiahli rovnosť medzi pohľa, pohľaviami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ja vám a teraz dostane slovo pán Oettinger. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, dámy a páni, vaše dnešné vystúpenie obohacujú prácu komisie pretože momentálne pripravujeme návrh rozpočtu na nadchádzajúci rok, ktorý vám o pár týždňov chceme predložiť. Takže zaujete stanoviska parlamentu aj rady, e, k tomu pomáha a na tom vybudujeme náš návrh. Takže očakávania parlamentu beriem vážne. Dôsledky Brexitu v rozpočtových plánoch e, sú zapracované. V najbližších dňoch, možno už zajtra, toho budeme vedieť ešte viac, ale môžete si byť istí, že návrh na rok 2020 bude záležať od toho, či priatelia z britských ostrovov sú ochotní zotrvať v rozpočtovom pláne na rok 2020 so všetkými záväzkami, ktoré to obnáša, alebo či dôjde k Brexitu bez dohody a či to bude mať za následok, že v najbližších eh, mesiacoch neprídu žiadne platby z Londýna do rozpočtu, ale tiež, že sa Londýn nebude eh, zúčastňovať na čerpaní prostriedkov z rozpočtu. My veríme, že rozpočtový rámec do e, konca roka 2020 platí pre všetky členské štáty. My z toho vychádzame. Jednomyselne e, tak to bolo odsúhlasené v roku 2013 a preto všetky právne možnosti by sa mali využiť na to, aby povinnosti a práva platili do, roka, do konca roka 2020. Napriek tomu, podľa zásady opatrnosti by e, sa mohlo stať, že koncom jary budeme mať návrh rozpočtu, ktorý nebude zahrňať Britániu, nebude zahrňať ani britské platby, ani britské čerpania prostriedkov z rozpočtu. To znamená, že 12 miliard eur by nám chýbalo tým pádom v rozpočte. A túto medzeru musíme nejako zaplniť. Ja v týchto hodinách sa nebudem môcť vyjadriť presnejšie k ďalšej podobe rozpočtu na rok 2019, ale môže sa stať, že o niekoľko dní sa objaví doplkový rozpočet pre aktuálny e, rozpočtový rok, aby sa vykryla medzera 6 miliard eur napríklad. 12 miliard teda to bude na budúci rok, 6 miliard na tento rok. A viete takisto dobre ako ja, jediná úroveň, ktorá nemá právo absolútne sa zadlžiť v Európskej únie, je práve Európska únia samotná. Členské štáty majú právo zadlžiť sa po svojich rozpočtoch, aj regióny, aj komuny. My na európskej úrovni nemáme právo sa zadlžiť. Je našou povinnosťou dennodenne si vykryť výdavky príjmami do rozpočtu. A nemáme možnosť osloviť banku so žiadosťou o pomoc. Možno o niekoľko dní, to opakujem, budeme nútení začať rokovať o tom, aby komisia predložila návrh, ako vyrovnáme tých chýbajúcich 6 miliard na tento rok a ako vyrovnáme 12 miliard na budúci rok v rozpočte len čo budeme vedieť ďalšie podrobnosti, tak sa k tomu vyjadríme pred Európskym parlamentom a je rádu budeme informovať náležite. Mimochodom, brexitová medzera v rozpočtovom rámci na ďalšie 10 ročie sme ako komisia vždy eh, mysleli, aby sa eh, tá medzera z Brexitu na 50% vykryla škrtami a na 50 aby sa vykryla o niečo vyššími platbami do rozpočtu. Ak tento vzorec by sa uplatnil férovo, tak by sa mohol vlastne uplatniť aj na roky 2019-2020. Potrebujem vykryť, opakujem, 6 miliard na tento rok. Teda e, to by znamenalo 3 miliardy o niečo vyššie platby a 3 miliardy škrty v rozpočte a tých 12 miliard na budúci rok, to by znamenalo 6 miliard škrtov a 6 miliard o niečo vyšších platieb do rozpočtu. Pani kolegyňa Niriada ma kritizovala, pretože som telefonoval krátko, áno. Výsledok z britského parlamentu ma natoľko zaskočil, že som si musel zavolať a overiť si ho. Nemohol som tomu uveriť ja som si vypočul dve tretiny jej vystúpenia, ale ona napríklad nepočúva absolútne moje vystúpenie, odišla. Demokracia je vtedy dôveryhodná, keď je kritika oprávnená, ale zároveň je ochota vypočuť si túto kritiku osobne. Poslanec Etheridge celou svojou váhou, a tá je teda požehnaná, polemizoval o obrovských rozpočtových výdavkoch Európskej únie. Aj tu musím povedať veľmi jasne, každý jeden občan Európy, ktorý si zarobiť 100 eur prácou e, manuálnou alebo hlavou, z tých 100 eur zaplatí 50 eur v poplatkoch, v daniach, v rôznych príspevkoch, a e, odvodoch. Toto je priemerná kvota v Európskej únie, teda 50 a z 50 jedno euro ide do rozpočtu Európskej únie. Ostane 49 eur v Londýne, v Paríži, v Berlíne, v Ríme, v Glasgow, v Stuttgarte alebo v systéme sociálneho zabezpečenia. A 1 euro z tých 50 ide do Európy, 49 ide členským štátom, regiónom, mestám a do systému sociálneho zabezpečenia. Preto si naozaj myslím, že Európa si zaslúži to 1 euro z 50, minimálne to 1 euro. Keďže Európa z toho okrem iného financuje pridanú hodnotu a dokáže z toho presadiť eh, mnoho dobrého vo forme, eh, dajme tomu programu Erasmu, Erasmus Plus, e, naši mladí vďaka nemu spoznávajú Európu, taktiež rozsiahle výskumné projekty. Tam e, vo všeobecnosti proti e, Silicon Valley, proti Google sa snažíme konkurovať. Žiaden členský štát, ani samotná univerzita, ani Cambridge, ani Oxford vlastnými silami nedokážu Google a Silicon Valley konkurovať. Iba spoločne to dokážeme. Myslím si, že eh, v sektore výskumu naďalej je na mieste spolupráca a to intenzívna. Chceme prepájať výskumníkov eh, aj z Cambridgeu, aj z Oxfordu, tak aby z Británie sa nestal len maličký ostrovček, eh, napriek tomu, že sú takí vynikajúci na týchto univerzitách. Európske programy teda sú naozaj hodné každého jedného eura, ktoré sa do nich investuje A to sa zohľadní aj v návrhu komisie, ktorý sa chystáme predložiť ešte na jar tohto roka. Mimochodom, poslanec Olbricht veľmi správne povedal, že e, ide o posledný rozpočet v tomto rozpočtovom rámci, ale tiež ide o premostovací rozpočet do ďalšieho obdobia. Niektoré programy totiž už sú skúšobnými programami nového rozpočtového rámca pre ďalšie 10 ročie. A toto by malo byť zohľadnené na ďalších rokovaniach. Ďakujem pekne za vaše vystúpenia, ďakujem aj za koordináciu pani poslankyni Holmajer. To, čo odsúhlasíte, veľmi pozorne zanalizujeme, zohľadníme to, pokiaľ možno v našich návrhoch a potom, a teda koncom e, jary budúceho roka predložíme e, náš návrh e, a zohľadníme tam aj, dúfam, nie až také dramatické dopady Brexitu. Dúfam, že podľa možností čo najviac expertov na rozpočet v tomto lednom dobi zotrvá v parlamente aj po voľbách. A tí, ktorí sa nevrátia, tým sa chcem poďakovať za veľmi plodné rokovania. Napríklad poslanec Tarant, ak by sa mal jedného dňa vrátiť, jeho kolegialita, jeho férovosť, bez ohľadu na politické odlišnosti v názoroch. E, to som si vždy veľmi cenila, za tomu ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Pani Holmajer, nech sa páči. Pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Najskôr by som sa rada poďakovala za túto veľmi intenzívnu a plodnú diskusiu v súvislosti s Brexitom, tu musím priznať, že výsledok 312 k 308 hlasom ma um, rozhorčil, pretože išlo o otázku, či je uh, ochota vyprodukovať uh, neriadený chaos uh, a to podľa mňa takto medzi priateľmi, ktorí dlhodobo celé roky spolupracovali, predsa len je to naozaj neuveriteľné je to ako um, prejav neúcty voči priateľom. Napriek tomu teda takáto väčšina tu bola. Dúfam, že sa trošku vráti zdravého rozumu do tejto situácie, pretože Británia nemá prospech a záujem len o Horizon Europe, ale tiež má záujem o spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Najnovšie sa Británia zaujíma o rôzne formy spolupráce. Odrazu, keď sa veci majú stratiť, zistíme, že sú dôležité. Dúfam, že predsa len zvíťazí zdravý rozum, že prevážia tie rozumné hlasy a že sa nám podarí presadiť nejakú riadenú formu spolupráce s Britániou v budúcnosti. Chcela by som sa ešte stručne vyjadriť k tomu, čo uviedli kolegovia, tenevi spravodajcovia. Myslím, že našou hlavnou úlohou je konať spoločne eh, z v voči rade a posilniť pozíciu komisii, keď chceme presadiť eh, naše požiadavky zvýšenie finančnej podpory. Ja síce chápem, že zelený musím to nazvať e, takmer až palovým reflexom, je to protiobranný postoj, teda postoj proti obranej politike. Um, ale myslím, že e, signál, ktorý sa tu vysiela, je úplne nesprávny. My chceme využívať e, synergie, nechceme všetko trojnásobovať, zo štvornásobovať, e, tak ako niektorí tvrdia. E, taktiež nechceme, aby sa všetko skúmalo osobitne, jednotlivo, aby sa všetko vyberalo jednotlivo na každý členský štát samostatne. Chceme to práve zoskúpiť, aby to bolo efektívnejšie aj v oblasti výskumu, aby sa zoskupili projekty a tiež zistenia z týchto výskumov. Dúfam tiež, že budeme mať dostatočnú odvahu aj v ťažších časoch konať jednotne, e, nenechať sa rozhorovať e, roztržkami, pretože musíme naozaj byť jednotní e, v našej pozícii z oči voči rade. Iba tak bude mať možnosť presadiť to, na čo nám záleží spolu s komisiou. Myslím, že by sme nemali e, to vnímať len cez statické čísla, mali by sme si uvedomiť, akú pridanú hodnotu dokážeme vytvoriť e, takýmto prístupom. Nede tu len o čísla. Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie. Týmto sme uzavreli rozpravu k tomuto bodu. Hlasovanie prebehne zajtra. Ďalší bod na programe je vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému situácia v Nikarague. V mene vysokej predstaviteľky podpredsedničky komisie vystúpi komisár Mimica. Nech sa páči, máte slovo. You, Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Chcel by som sa poďakovať za túto možnosť prejednať situáciu v Nikarague a tiež sa chcem poďakovať za vynikajúcu spoluprácu v posledných týždňoch. SVČ a Európsky parlament spolupracujú už dlho a preukazujú v praxi, ako odlišné inštitúcie dokážu sa spoločne snažiť o ten istý cieľ. Tiež by som sa rád poďakoval aj poslancovi eh, Chamonovi Chuaregimu, eh, ktorý prejavil odhodlanie a taktiež eh, odvahu a viedol delegáciu parlamentu do tejto krajiny. Situácia v Nikaragu je napätá naďalej, aj keď najviditeľnejšie prejavy násilia už pominuli, predsa len ešte stále je príliš veľa politických väzňov nezákonne vo väzbe. Viacerí z nich čelia obvineniu z terorizmu, pretože sa zúčastnili demonstrácií, manifestácií Taktiež e, sú e, v nepriateľných podmienkach uväzňovaní e, mimovládky, nezávislí novinári, sú dlhodobo prenasledovaní, šikanovaní a mnohým bol zrušený právny štatút. Európska komisia jednoznačne odsúdila takýto stav veci. Najostatnejšie v záveroch Rady pre všeobecné záležitosti vyzvali sme miestne orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov a tiež, aby zaistili spravodlivý proces a taktiež e, slušné dôstojné podmienky pre všetkých. Tiež sme vyzvali všetkých dialógu, aby sa e, oživili a presadili politické reformy. Sme ochotní využiť všetky naše politické nástroje v snahe reagovať na vývoj v krajine. Ad hoc delegácia Európskeho parlamentu pod vedením Chamona e, Chuaregiho spolu s vedúcim našej, delegá- vedúcim našej delegácie významne prispeli k odozdaniu týchto eh, posolstiev. Som veľmi rád, že sa podarilo absolvovať stretnutie s zástupcami opozície, mimovládkami, taktiež s nezávislými novinármi, eh, s rodinnými príslušníkmi obetí, väzňov, že ste mohli taktiež sa stretnúť s väzňami bez obmedzenia. Mohli ste tiež priamo diskutovať aj s prezidentom Ortegom a aj jeho viceprezidentom Huriom. Chápem, že mnoho z týchto stretnutí bolo emocionálne veľmi náročných, vyžadovalo si to obrovskú odvahu e, len ich vôbec zorganizovať a absolvovať, ale boli to nevyhnutné stretnutia a sme srdečne naozaj vďační za toto vaše úsilie. Nedávne udalosti nás naplňajú aspoň čiastočne nádejou a som presvedčený, že aj naša práca prispela k tomu, aby sme vytvorili pozitívnejšie prostredie. Nikaragujská vláda absolvovala stretnutie na najvyššej úrovni s zástupcami štátov Ameriky, pričom tam boli aj niektorí medzinárodní aktéry a tiež zástupcovia súkromného sektora. Ďalej po druhé, 100 väzňov eh, bolo eh, poslaných do domáceho väzenia. Toto bola jedna z požiadaviek delegácie Európskeho parlamentu prezidentovi Ortegovi. Ďalej stretnutia s opozíciou začali 27. februára. Tieto úvodné stretnutia viedli k schváleniu cestovnej mapy, kde sa stanovujú pravidlá rokovacieho procesu a tiež sa tam popisujú účastníci týchto rokovaní, možné zapojenie svetkov a medzinárodných e, súdnych orgánov snahy dosiahnuť dohodu. To naďalej je kľúčový bod a podmienka, ako aj prepracovanie podmienok, e, čo sa týka ďalšieho prepustenia, prepuštenia politických väzňov. Sme ochotní zvážiť technickú podporu tomuto procesu mediácie v prípade, že by sa to ukázalo byť nevyhnutné. OSN, taktiež organizácia amerických štátov a, a možno aj Európska únia možno e, budú musieť byť súčasťou tohto procesu aj keď e, sú to povzbudivé udalosti v porovnaní so situáciou pred niekoľkých týždňov, naďalej e, sa k situácii stavíme s veľkou opatrnosťou. Ešte stále nevieme, ako, s akou vážnosťou si vláda pristupuje k otázke opätovného nastolenia základných práv, ktoré sú zakotvené v ústave, najmä sloboda zhromažďovania, sloboda prejavu. Naďalej sú e, príliš hojne zastúpené policajné zložky v uliciach miestach, prepustenie, teda e, presunutie stovky väzňov do domáceho väzenia, to je pozitívny krok, ale nezabudeme, že viac ako 600 väzňov naďalej je vo väzení, často v neludských podmienkach. A niektorí z nich e, tiež e, sú vo fáze hľadovky. Nesmieme zabúdať, že je potrebné zaručiť im spravodlivý proces, tak ako to stanovuje aj Nikaragujská ústava. A preto Občianské združenia e, žiadajú o dodržiavanie práv väzňov a tiež, aby boli prepustení, musíme ešte preskúmať, nakoľko je vláda ochotná zajsť ďaleko v, po vyhovení požiadavkám opozície. Stranické taktiež spracúvanie volieb na karibiskom pobreží Nikaraguje pred niekoľkými dňami nebolo signálom, že by bola snaha veci meniť. Dúfam, že obnovenie zasadania Najvyššieho a volebného súdu v apríli nebude premeškanou príležitosťou zmeniť smerovanie. Tiež by sme radi ocenili výsledky práce opozície. Je tu snaha poučiť sa z chýb zlyhaného dialógu v júli 2018. Dúfame, že sa oživie tieto rokovanie, že sa dostavia konkrétne výsledky a že vďaka ním všetci účania budú mať pocit, že sú zastúpení a že budú môcť slobodne voliť a rozhodovať o budúcnosti svojej krajiny. Teda napriek legitímnym pochybnostiam, ktoré možno máme v súvislosti s týmto nedávnym procesom, napriek otvoreným ranám, napriek mnohým obetiam, ktoré ešte stále čakajú na spravodlivosť, mali by sme všetci podporiť a oceniť kroky, ktoré sa v krajine e vykonali. Teraz očakávame, že prebehnú rokovania, že sa vyšlo konkrétne jasné signály zo strany nikaragujskej vlády, keďže to je najlepší spôsob, ako dosiahnuť mierové riešenie tejto krízy. My, Európania, budeme veľmi opozretní a taktiež pripravení konať a reagovať na akékoľvek možné ďalšie zhoršenie situácie v krajine aj v oblasti ľudských práv a tiež budeme ochotní sprevádzať akékoľvek pozitívne kroky v snahe dosiahnuť politické riešenie, mierové riešenie tejto krízy spolu s medzinárodnými partnermi. Chcel by som sa teraz ešte raz poďakovať Európskom parlamentu. Vaša snaha bude naďalej eh, veľmi dôležitá aj v najbližších týždňoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Pán Salafranka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, dámy a páni, zajtra bude Európsky parlament hlasovať o uznesení kde požiadame o pozastavenie asociačnej dohody s Nikaraguou a budeme sa snažiť tiež zaviesť sankcie proti tým, ktorí páchali násilie a porušovali ľudské práva, k čomu na nešťastie v tejto krajine stále dochádza. Počas našej návštevy, ako ste povedal, pán komisár, tá prebehla v januári, bol som v rámci Európskeho parlamentu aj na iných misiách a na tejto misii nás sprevádzali ďalší odborníci a môžeme všetci potvrdiť, že situácia v Nikaragui nie je s ustanoveniami o ľudských právach, ktoré sú súčasťou asociačnej dohody. Preto uznesenie, ktoré parlament schválil 31. mája, naďalej platí. V krajine dochádza k mučeniu, nezákonnému zatýkaniu, podlačovaniu slobody, slobody tlače a tak ďalej. V Nikaragui sme navštívili aj jedno väzenie, bolo to veľmi emotívne. Videli sme 20-ročných mladíkov, odsúdených napríklad na 30 rokov. E, máme informácie z Managoje, tak ako ste vy potvrdili, že približne 100 z týchto väzňov bolo presunutých do domáceho väzenia, avšak zlé zaobchádzanie s väzňami naďalej pokračuje. Niektorí z nich držia protestnú hladovku. Je potrebné, aby sme nesklamali očakávania občanov Nikaraguji, aby sme nielen sledovali situáciu, aby sme neboli nečinní, ale je zásadné, aby sme vyvinuli medzinárodný tlak aby došlo k okamžitému prepusteniu politických väzňov, aby prestal útlak opozície, aby začali platiť všetky základné práva a vrátanie všetkých slobod. A taktiež je dôležité, aby bola vytvorená cestovná mapa, aby samotní nikaragujskí občania mohli rozhodnúť o svojom osude. Pán komisár, domnievam sa, že v Európskom parlamente sme e, prácu odvedli s veľkým odhodlaním, venovali sme sa tomu naozaj trpezlivo, avšak domnievam sa, že nastal čas, aby sme prešli od slov k skutkom. Situácia sa ešte nezačala vyvíjať pozitívne, preto musím byť dôsledný, pokiaľ ide o zásady, ktoré uplatňujeme. Tento týždeň sme viedli o rozpravu o uplatňovaní demokratických klauzule a ja si myslím, že je potrebné, aby sme boli dôslední aj v prípade Nikaraguj. Verím, že to potvrdíme aj pri zajtrašom hlasovaní. Áno, ďakujem teraz e, pán Chauregi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa chcel poďakovať pánu komisárovi za jeho slova a za potvrdenie spolupráce s Európskym parlamentom a ESVČ. Rád by som ešte povedal jednu vec, možno aj skôr osobnej povahy celá parlamentná delegácia, ktorá bola na štvorňovej návšteve Nikaragui, prežila túto návštevu veľmi emocionálne. emocionálne. Naozaj sme cítili obrovský súcit s ľuďmi, s ktorými sme sa stretli. Ja by som chcela požiadať, aby Európsky parlament stál po boku nikaragojských občanov. Niektorí z nich položili e, svoj život, niektorí trpia, sú to deti, ktoré majú rodičov vo vezení. E, ľudské slobody sú obmedzované a potlačované. Je to naozaj veľmi závažná situácia, je to odsudenie hodné. Pokiaľ hovoríme o právnom štáte a demokracii. Chcel by som sa obrátiť e, na kolegov, ktorí podali pozmeňovací návrh e, k nášmu uzneseniu, ktorý uvádza, že nie je dobré sa miešať do stavu vecí v Nikaragui, ale tu predsa nejde o žiadne miešanie sa. Pán Pimenta, tak dovolíte, problém je v tom, že z revolúcie sa stal totalitný režim. Prepačte, ale je to tak. Bola tam revolúcia, ktorá sa pretavila v totalitný režim. Prebehla tam revolúcia, to sa dá historicky vysvetliť. A žiaľ Bohu, došlo, začalo dochádzať potlačenie ľudských práv a slobod. Čo ja žiadam, je jednoducho sloboda. A to sme ako socialisti hovorili vždy. Európsky parlament podporuje občanov Nikaragui podporuje seriózny dialog. Kiež by takýto dialog prebiehal. Existujú však tri základné podmienky, ktoré žiaľ nie sú splnené. Poprvé, je potrebné prepustiť e, politických väzňov. Po druhé, nie je možné, aby boli potlačené základné slobody. Musí existovať možnosť, aby fungovali politické aj spoločenské hnutia. Taktiež je potrebné e, obnoviť návrat medzinárodných organizácií do krajiny, pretože tieto sú rešpektované, e, majú dôveryhodnosť a môžu potvrdiť dodržiavanie ľudských práv. Politika Európskeho parlamentu je taká, že pokiaľ dialog pokračuje, tak Európa pomôže. Toto povedal aj e, Daniel Ortega. Teda to sme mu povedali, pokiaľ e, dojde k ceste smerom k slobode, tak pomôžeme, ale pokiaľ bude neustále poškodzovať svojich občanov, tak e, nemôže s pomocou rátať. Ďakujem, pán Chauregi. Pán Demesmaker, nech sa páči. Ja, e, for... Áno, pán predseda, pán komisár. Opozícia proti autoritatívskému režimu Daniela Ortega v Nikarague má veľa tvári. Jeden zo symbolov sa nazýva Alex Vanegas, bývalý atlet. Ako mladý sandinista bojoval s Ortegom proti diktátorovi Somozovi, ale oslobodenie od jedného diktátora prinieslo k moci iného diktároho a teraz Alex beží znovu z úcty voči obetiam policie a obyvateľia nazývajú maratonský bežec. A Ortega je naozaj terorista a jeden pučista. A potom je tu ďalší symbol, mladý študentský vodca Amaja Kopen, 24-ročná, ktorú nazývajú ľudia nádej, La Esperanza. A teraz začala hladovku, ktorú, teda ukončila hladovku po 14 dňoch. A bola oblečená v národných farbách, v odeve, čo si vlastnou vyrobila z bielej a modrej, hrdá, odvážna. Dostal som práve správu od jej belgického otca o hrozných podmienkach. Ľudia ako ona sú budúcnosť svojej krajiny a ľudosť, e, budúcnosť nemôžete zničiť. Ortega sa rozhodol s cestou opresie útlaku, ale to je cesta, ktorá nikam nevedie musia získať obyvatelia svoju slobodu a dôstojnosť. To musia prísť aj nové úprimné voľby. To všetko sme aj osobne povedali prezidentovi Ortegovi, ale tlak treba zvyšovať a vytrvať. Výsledky musia byť jasné, hmatateľné, musíme mať individuálne sankcie, zmluvy musia mať aj demokratickú doložku. Ja verím v to, že ak sa budeme držať našich e, zásad, tak potom budú naše zmluvy viac ako zdra papiera. Ďakujem. Ďakujem, pán Nord señor presidente valcárcel sergio ramírez henry ruiz Sergio Ramírez, Luis Carrión, Dona María Teres, Mónica Valturano, Jaime Gilog, Víctor Tirado, Música Ernesto Cardinal, Hugo Torres, Yocondo Valley, Brooklyn Rivera, Carlos Kuner. Todos ellos son radicales opositores. Toto všetko sú radikáli, ktorí bojujú proti Ortegovej vláde. Žiaľ, táto vláda je obeťou reakčných imperialistov. Sú tu sandinisti, ktorí bojovali proti rodu Somozov. Sú to velitelia, ministri, Ozajstní sandinisti prišli z väzenia, z barikád, prežili mučenie, perzekúcie a vždy hájili slobodu, demokraciu